Začíname hlasovania v správe Negresku mobilizácie Európskeho e, mobiliz- e, fondu pre prispôsobenie sa globalizácie. Jednotné hlasovanie. Hlasujeme elektronicky. Nech sa páči. Končím hlasovanie. E, je to schválené. Správa Novakov, mobilizácia Európskeho fondu na prispôsobenie sa globalizácii, eh, jedno hlasovanie. Eh, hlasujte, prosím. Všetci ste stihli hlasovať. Končím hlasovanie. Schválené. Správa Fernández návrh opravného rozpočtu. Pozmenie sa návrh číslo 1, kto je za. Proti? Zdržali sa? Zamietnuté. Odsek 5, kto je za? Proti? Zdržali sa? Schválené. Úvodné ustanovenie E. Za? Proti? Zdržali sa? Schválené. A teraz hlasujeme o uznesení ako celku. Menovité hlasovanie, prosím. Končím hlasovanie. Je to schválené. Správa STAES. E, vymenovanie člena dvora auditorov pán Samo Jareb. E, hlasujte, prosím. Končíme hlasovanie. Schválené. Správa Soltes, vymenovanie člena dvoru auditorov, Michail Kozlovs, tiež tajné hlasovanie. Hlasujte, prosím. Všetci ste stihli. Končím hlasovanie. Schválené správa Soltes, vymenovanie člena dvoru auditorov Jan Gregor. Tajné hlasovanie. Hlasujte, prosím. Končím hlasovanie. Schválené. Ďalšia správa Soltes, vymenovanie člena dvoru auditorov, Pan Ladislav Balko. Tajné hlasovanie opätovne. Hlasujte, prosím. Konec hlasovania. Schválené. Vymenovanie člena dvora auditorov pán Vojčechovský. Tajné hlasovanie. Nech sa páči. Konec hlasovania. Zamietnuté. A teraz eh, budeme hlasovať eh, ohľadom eh, namietky podľa článku 106 obnovenie schválenia aktívnej látky glyfosát. Ide o návrh výboru NV Pozmeňujúci návrh 44, ehm, menovité hlasovanie. Končím hlasovanie. Zamietnuté. Pozmeňujúci návrh číslo 9, odsek 1, ehm, menovité hlasovanie, nech sa páči. Uzatváram hlasovanie. Zamietnuté. Pozmeň sa návrh 32. Hlasujte, prosím. Končím hlasovanie. Schválené. 33. Nech sa páči. Končím hlasovanie. Schválený. Pozmení sa návrh 34. Menovité hlasovanie, nech sa páči. Končím hlasovanie. Schválené. Pozvanie sa na 35. Hlasujte, prosím. Končím hlasovanie. Zemetnutý odsek 2, e, pozmeňujúci návrh 10, 9 časti. Prvá časť, e, hlasujeme, poprosím, kto je za, proti, zdržali sa, schválená druhá časť, menovité hlasovanie, nech sa páči. Končím hlasovanie. Schválené. Časť 3, menovite. Končím hlasovanie. Schválená. Štvrtá časť. Menovité hlasovanie. Uzatváram hlasovanie. Schválená. Piatá časť. Kto je za? Proti. Zdržali sa. Schválená. Šiesta časť. Menovité hlasovanie. Končím. Hlasovanie. Schválený. Ča- siedma časť. Menovité hlasovanie. Uzatváram hlasovanie. Schválené. 8. časť. Menovité hlasovanie. Končím hlasovanie. Schválené. 9. časť. Menovité hlasovanie. Končím hlasovanie. Schválené. si návrh 45 odpadáva. Čísla 11. Ústny pozmeňujúci návrh. Pán Delej. Il microfono, prego. Poprosím na mikrofón. Benissimo. Ah, sì, grazie Eh, monsieur le Président, dans un Vážený pán predseda, v snahe dosiahnuť kompromis a eh, zblížiť jednotlivé tábory. Navrhujem nasledovný návrh v prvej časti návrhu 11. Žiada od komisie obnoviť eh, E, súhlas alebo povolenie pre glyfozát na maximálne 7 rokov a nariadenie 1107 z roku 2009 umožňuje Európskej komisii stiahnuť schválenie aktívnej látky počas obdobia e, počas ktorého je e, povolené, ak už nebude splňať kritéria. Je nejaká, sú nejaké námietky voči tomuto doplneniu? Ehm, nie, v takom prípade mm, hlasujeme o dvoch častiach e, e, jedenáctky v zmysli e, ústneho pozmeňujúceho návrhu. Prvá časť, nech sa páči. Prepačte, prerušíme to na chvíľu. Máme 40 poslancov, ktorí sú proti tomuto návrhu? Zdá sa, že áno. E allora, eh, scusate, qual è il problema? V čom je, prosím vás, problém? Nie je to príliš neskoro. E, prepačte. je očividné, že kolegovia, ktorí sú proti, e, počuli e, tlmočenie neskoro a teda urobili tak, ako sme ich e, o to požiadali. Viedrili svoj nesúhlas. Musíme to respektovať. Bolo tam 40 poslancov? Áno. Preto ústny pozmeňujúci návrh odpadáva. Takže budeme hlasovať o dvoch e, častiach. E, sa návrhu 11. Prvá časť, e, menovité hlasovanie, nech sa páči. Uzatváram hlasovanie. Schválená druhá časť, menovité hlasovanie. Končím hlasovanie. Schválená. Dvaciatka odpadová. 46. Menovité hlasovanie. Končím hlasovanie. Zamietnutý. Pozmeňte sa návrh 47D, menovité hlasovanie. Koniec hlasovania. Zamietnutý. Pozmeňujúci návrh 36. Kto je za? Proti. Zdržali sa? Musíme sa to overiť. Nech sa páči. Koniec hlasovania. Schválené. Pozmeň sa návrh 12. Kto je za? Proti. Zdržali sa. Schválený. 48. Chcete si to overiť? Dobre. 12. Nech sa páči elektronicky. Votazione chiusa. Končím. Schválené. 48 menovité hlasovanie. Končím hlasovanie. Schválený. 49, dve časti. Prvá časť, prvá časť, e, menovité, menovité, menovité hlasovanie. Konec hlasovania. Zamietnutá. Druhá časť, menovité hlasovanie. Konec hlasovania. Schválená. 37. Kto je za? Proti. Zdržali sa zametnutí. 38. Tak overíme si 37. Konec hlasovania. Zamietnutý. 38. Kto je za? Proti. Zdržali sa? Zamietnutý. 50 za. Proti. Zdržali sa? Zamietnutý. 13. E, hlasujeme po častiach. E, prvá časť, kto je za? Proti zdržali sa, schválená druhá časť za, proti, zdržali sa, skontrolujme to. Hlasujte, prosím. Koniec hlasovania. Schválená. 51D. Kto je za? Proti. Zdržali sa zemetnutí. 14 za proti, zdržali sa schválení. 19 za e, menovité hlasovanie. Konec hlasovania. Zamietnutý. 21. Kto je za? Proti. Zdržali sa? Schválený. Pozmení sa návrh 1. Za? Proti. Zdržali sa? Zamietnutý. 15. Menovité hlasovanie. Končím hlasovanie. Zemetnutý. 16. Menovité hlasovanie. Koniec hlasovanie. Zamietnutý. E, úvodné stanovenie D. 39D. Menovité hlasovanie. Končím hlasovanie. Zamietnutý. sa návrh 2. Menovité hlasovanie. Konec hlasovania. Zamietnutý. 17 po úvodnom ustanovení D. Hlasujte, prosím. Konec hlasovania. Zamietnutý. Po úvodné ustanovenie E. Pozmenujúci návrh 40D. Menovité hlasovanie. Nech sa páči. Konec hlasovania. Hlasovanie uzatváram. Zamietnuté. Návrh 3 v dvoch častiach. Prvá časť menovite. Hlasujte, prosím. Hlasovanie končím. Zamietnuté. Druhá časť, opäť menovite. Hlasujte, prosím. Hlasovanie končím. Schválené. Štvorka, menovite. Prvá časť za proti, kto sa zdržiava hlasovania schválené, druhá časť za, proti, kto sa zdržiava hlasovania zamietnuté, návrh 41 za. Chcete si to overiť? Dobre, takže druhú časť štvorky hlasujte, prosím. Hlasovanie uzatváram. Zamietnuté. 41 s vyhnutím ruky, kto je za. Nie, pardon, to odpadá. Teraz o piatý návrh menovite. Hlasujte, prosím. Hlasovanie uzatváram. Zamietnuté. Úvodné ustanovenie R, návrh 42D, menovite, prosím, hlasujte. Hlasovanie končím. Zamietnuté. 6 menovite. Hlasujte prosím. Hlasovanie končím. Zamietnuté. Úvodné ustanovenie U. Menovite. Hlasujte prosím. 43D návrh. Hlasovanie uzatváram v tejto chvíli. Zamietnuté. Návrh 7. Menovite. Hlasujte, prosím. Hlasovanie končím. Zamietnuté. Mm, úvodné ustanovenie dvojité V, návrh 8. Zvyknutím ruky, to je za, to je proti. Tu sa zdržiava schválené Návrh 18. Menovite hlasujte, prosím. Hlasovanie uzatváram v tejto chvíli. Zamietnuté. Návrh 22. Menovite. Hlasujte, prosím. Hlasovanie uzatváram v tejto chvíli. Schválené. Návrh 23, opäť menovite, prosím, hlasujte. Hlasovanie končím. Schválené. Návrh 24, zdvihnutím ruky, kto je za, proti, kto sa zdržiava hlasovania zamietnuté. Návrh 25. Dobre, overíme si návrh 24. Prosím, hlasujte elektronicky. Hlasovanie uzatváram. Schválené. Návrh 25 menovite, nech sa páči, hlasujte. Hlasovanie uzatváram. Schválené. 26 menovite. Za proti, kto sa zdržiava hlas, hlasovania, ne, ne, nebolo to jasné. Overíme si to, prosím, hlasujte elektronicky. Hlasovanie uzatváram. Schválené. 27 návrh. Zvihnutím ruky, kto je za. Kto je proti. Kto sa zdržiava hlasovania zamietnuté. ale môžeme si to overiť. 27. elektronicky, prosím. Hlasovanie končím, schválené. 28 menovite, hlasujte prosím. Hlasovanie končím. Schválené. 29 za, proti. Kto sa zdržíva hlasovania? Schválené. 30. Zdvihnutím ruky, kto je za, kto je proti. Kto sa zdržiava hlasovania? Zamietnuté. Overíme si to. Hlasujte, prosím. Hlasovanie uzatváram. Zamietnuté 31 s ruky, kto je za. Proti, kto sa zdržíva hlasovania. Overme si to pre istotu, prosím, hlasujte. Uzatváram hlasovanie. Schválené. Teraz e, hlasujeme o celom uznesení. Menovite hlasujte, prosím. Hlasovanie uzatváram. Schválené. Teraz správa Kanete. EU v meniacom sa celosvetovom prostredí. Hlási sa niekto o slovo? Odsek 3 po odseku 3 prvý návrh v troch častiach. Prvá časť, kto je za, proti, kto sa zdržiava hlasovania schválené. Druhá časť, za, proti, kto sa zdržiava hlasovania. Radšej si to overíme, prosím, hlasujte. Hlasovanie uzatváram. Zamietnuté. Tretia časť. Za. Proti. To sa zdržiava hlasovania schválené. Piatý odsek. Pôvodné znenie v dvoch častiach. Prvá časť menovite. Prosím, hlasujte. Hlasovanie končím. Schválené. Druhá časť. Opäť menovite. Prosím, hlasujte. Hlasovanie uzatváram. Schválené. Šiestý odsek, pôvodné znenie, tri časti, prvá časť, menovite, hlasujte prosím. Hlasovanie uzatváram. Druhá časť, menovite, hlasujte prosím. Hlasovanie uzatváram. Schválené. Tretia časť. Opäť menovite. Hlasujte, prosím. Hlasovanie uzatváram. Schválené. 9. odsek, pôvodné znenie menovite. Hlasujte, prosím. Hlasovanie uzatváram. Schválené desiatý odsek troch častiach, menovite prvá časť. Hlasujte, prosím. Hlasovanie uzatváram. Schválené. Druhá časť. Hlasujte, prosím. Hlasovanie uzatváram. Tretia časť. Opäť menovite. Hlasujte, prosím. Hlasovanie uzatváram. Jedenáct originálne znenie menovite. Hlasujte, prosím. Hlasovanie uzatváram. Schválené 12 pôvodné znenie v dvoch častiach. Prvá časť menovite. Hlasujte, prosím. Hlasovanie uzatváram. Schválené. Druhá časť menovite. Hlasujte, prosím. Schválené. Odsek 17, pôvodné znenie, dve časti. Vyhnutím ruky, kto je za, kto je proti. Kto sa zdržiava hlasovania schválené. Druhá časť za, proti kto sa zdržiava hlasovania? Schválené. 23 v dvoch častiach. Prvá časť za, proti. Kto sa zdržiava hlasovania? Schválené. Druhá časť za, proti. Kto sa zdržiava hlasovania? Schválené. Odsek 26. Menovite hlasujte, prosím. Hlasovanie uzatváram. Schválené odsek 27, pôvodné znenie, menovite. Hlasujte, prosím. Hlasovanie uzatváram. Schválené. Odsek 45, návrhu 2. Za, proti, kto sa zdržíva hlasovania, schválené. Úvodné ustanovenie C, pôvodné znenie v dvoch častiach. Prvá časť proti, kto sa zdržiava schválené, druhá časť za, proti, kto sa zdržiava hlasovania schválené. Podtitul pod e, písmenom N v dvoch častiach za, proti, kto sa zdržiava schválené, druhá časť za, proti, kto sa zdržiava hlasovania, zamietnuté. Ale overíme si to, Hlasujte, prosím. Hlasovanie uzatváram. Zamietnuté. Teraz budeme hlasovať o celom uznesení. Menovite hlasujte, prosím. Hlasovanie uzatváram. Schválené. Blahoželáme spravodajkyni Kalniete. Ďalej správa Mecerič, vykonávanie a preskúmanie stratégie EÚ pre Strednú Áziu, odsek 3, pôvodné znenie v častiach, prvá časť za, proti, to sa zdržiava hlasovania schválené, druhá časť za, proti, to sa zdržiava hlasovania, to si radšej overíme, prosím hlasujte. zamietnuté. Odsek 65 pôvodné znenie v dvoch častiach. Prvá časť za, proti, kto sa zdržiava hlasovania schválené. Druhá časť za, proti, kto sa zdržiava hlasovania schválené. Odsek 89 pôvodného znenia v dvoch častiach. Prvá časť za, proti, kto sa zdržiava schválené. Druhá časť za, proti, kto sa zdržiava hlasovania schválené. Odsek 90 menovite. Hlasujte prosím. Hlasovanie uzatváram. Schválené. Odsek 110. Pôvodné znenie v dvoch častiach. Prvá časť za. Proti. Kto sa zdržiava hlasovania schválené. Druhá časť za. Proti. Kto sa zdržiava hlasovania schválené odsek 149. Radšej si overíme druhú časť 110 v poriadku. Môžete hlasovať. Hlasovanie uzatváram. Zamietnuté. Viete, ak nebudete dvíhať ruky, tak nevidím nič. 149 pôvodné znenie za, proti, Kto sa zdržiava hlasovania? Schválené. Ale predsa len si to overíme. Môžete hlasovať. Schválené. Odsek 145, prvý návrh. Zvihnutím ruky. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržiava hlasovania? Schválené. Teraz hlasujeme o celom dokumente, menovite. Nech sa páči. Hlasovanie končím. Schválené. Blahoželám spravodajcovi Meceričovi. Ďalej, návrh uznesenia o epidémii vírusu Zika. Návrh uznesenia výboru Envy, návrh 5. S vyhnutím ruky, kto je za, proti, kto sa zdržiava hlasovania zamietnuté? Odsek 6. O, overíme si to. Peťka, hlasujte prosím. Končím hlasovanie. Zamietnuté. Odse, návrh 6 e, za. Proti. Kto sa zdržiava hlasovania zamietnuté? Návrh 1 za proti, kto sa zdržiava hlasovania zamietnuté. Ocek 13, pôvodné znenie v dvoch častiach. Prvá časť za, proti, kto sa zdržiava hlasovania schválené. Druhá časť za, proti, kto sa zdržiava hlasovania schválené. Ocek 15, pôvodné znenie v piatich častiach. Prvá časť za, proti, kto sa zdržiava hlasovania schválené. Druhá časť za, proti, kto sa zdržiava hlasovania schválené, tretia časť za, proti, kto sa zdržiava hlasovania schválené, štvrtá časť za, mm, nie je to jasné. Tretiu časť si overíme elektronicky. Hlasujte, prosím. Áno, e, overujeme si tretiu časť. Uzatváram hlasovanie. Schválené. Štvrtá časť za, proti, kto sa zdržíva hlasovania schválené. Piatá časť za, proti, kto sa zdržíva hlasovania schválené. Návrh 2 odseku 19 mm, za, proti, kto sa zdržíva hlasovania schválené. 19 odpadá, 33 dve časti, prvá časť za, proti, kto sa zdržíva hlasovania schválené, druhá časť za, proti, kto sa zdržiava hlasovania schválené. Úvodné ustanovenie M4, kto je za, proti, kto sa zdržiava hlasovania schválené. Úvodné ustanovenie U, trojka, za, proti, kto sa zdržíva hlasovania schválené Teraz hlasujeme o celom uznesení. S vyhnutím ruky za, proti, kto sa zdržíva hlasovania, schválené. A ideme na ďalší bod, návrh uznesenia o situácii v Poľsku. Ale ešte predtým Je tu návrh odložiť hlasovanie. Žiada o to kolega Kamal a hlasí sa aj o slovo. Nech sa páči. Thank you very much. Ďakujem veľmi pekne. V mene skupiny ECR eh, chcem eh, požiadať odloženie hlasovania eh, o tomto bode E, minulý týždeň sa začal hovoriť o dialogu s polskou vládou a pán Timmerman sa niekoľko e, dní potom vrátil k ďalšiemu dialogu. Takže navrhujem, aby sme odložili toto hlasovanie, až kým sa ukončia tie rokovania. Hľadáme predsa také riešenie v tomto parlamente, ktoré bude mať e, skôr charakter dialogu, než nejakých drobných riešení. Je to v záujme nás všetkých, aby sme pokročili e, v rokovaniach medzi Polskom a Európskou komisiou. Ak toto uznesenie nemá politické pozadie, tak myslím, že bude možné mojej požiadavke vyhovieť. Ďakujem. Dobre, takže čo sa týka tohto návrhu, tak uvidíme, či je niekto, e, kto by chcel vystúpiť proti tomuto návrhu. Kolegyňa Višnevská. Ďakujem pekne za slovo. Dámy a páni, 15. januára sme požiadali Európsku komisiu o právny základ, ktorý sa týka zasahovania komisie do vnútorných záležitostí Polska. Žiadali sme o to, aby e, v zmluve našla nejaký článok, ktorým podporí svoje konanie, ale nič sa nestalo. Zo strany komisie sme nedostali náležitú odpoveď. Komisia nie je schopná e, ukázať právny základ zo zmluvy, prečo zasahuje do vnútorných záležitostí Polska, pretože vlastne taký právny základ ani neexistuje. Čiže konanie komisie je v rozpore so základmi e, zmluvy o Európskej únii. Ja som za to, aby sa odložilo hlasovanie, až kým sa nájde takýto právny základ. Myslím, e, e, vlastne poukazuje sa na to, že e, zo strany komisie aj tu, že Polsku sa nedodržuje zákon, ale tu sa porušuje zákon. Čo? Áno, je to jasné. Ďakujem pekne. Chcel by, by niekto zareagovať a vystúpiť proti tomuto návrhu. Pán Pitela, nech sa páči vorrei, vorrei, vorrei, vorrei umilmente ricordare a tutta... Rád by som skromne všetkým pripomenul, že krajiny sa slobodne pripoja alebo pripájajú k Európskej únii. Nikoho, nikto k tomu nenúti. Rozhodli sa občania. A keď sa už raz rozhodli, že vstúpia do EÚ, tak musia rešpektovať práva aj pravidlá, ktoré platia v rámci EÚ. Čiže tu nejde o zasahovanie do vnútorných záležitostí. Je to vlastne legitímna povinnosť zaujímať sa mm, zo strany Európskej inštitúcie o to, čo sa deje v rodine krajín EÚ, pretože Polsko je v rodine krajín EÚ. A je to záujme polských občanov predsa. Toto uznesenie nie je ničím iným, než nadväznosťou na vyjadrenia Benátskej komisie. Benátska komisia sa vyjadrila jasne a chceme, aby pol- polské orgány náležite reagovali. Ďakujem. Ďakujeme, pán Pitela. Teraz budeme hlasovať o návrhu odložiť hlasovanie, tak ako to navrhol kolega Kamal. Menovite, nech sa páči, hlasujte. Hlasovanie končím. Zamietnuté. Takže návrh uznesenia piatich politických skupín, odsek 10, tretí návrh, e, kto je za, proti, kto sa zdržiava hlasovania. Radšej si to overíme, hlasujte prosím. Hlasujte. Teraz hlasovanie uzatváram. Zamietnuté návrh 4. Menovite. Hlasujte, prosím. Hlasovanie uzatváram. Zamietnuté. Návrh 1. Úvodné ustanovenie P za proti. To sa zdržíva hlasovania. Zamietnuté. Po úvodnom ustanovení P, návrh 2, menovite, hlasujte prosím. Hlasovanie uzatváram. Zamietnuté. Hlasujeme o celom uznesení. Menovite. Hlasujte, prosím. Hlasovanie uzatváram. Schválené. Veľmi dobre. Týmto sme skončili hlasovanie a prejdeme na vysvetlenia hlasovaní. Počkáme chvíľku, tak aby tí, ktorí chcú odísť, mohli opustiť túto zasadaciu miestnosť.